Kolegovia, prosím, zaujmite miesta. Ako asi viete, výbor Ekon eh, zažiadal o ďalšie informácie od eh, dezignovaného komisára, aby mohol dovršiť svoje vyhodnotenie. Takže pán komis, dezignovaný komisár odpovedal na doplňujúce písomné otázky. A dnešné stretnutie, na dnešnom stretnutí budeme mať výmenu názorov, e, dodatočné vypočutie k e, tým otázkam, ktorý, ktoré boli písomne e, avizované. Máme len 1,5 hodiny. Držte sa prosím teda kolegovia princípu od eh, vašich trojminútových eh, slotov. Kolegovia, ďalej vám chcem pripomenúť, že účelom tohto stretnutia je výmena názorov k otázkam, ktoré boli písomne zaslané. Ty nie na nové doplňujúce témy, ale to, čo bolo písané. Najprv by som dal slovo pánu Hillovi na úvodné e, stanovisko trvaní 10 minút. A potom nasleduje 24 e, otázok, trojminútové sloty, minúta na otázku, dve minúty na odpoveď. A potom pán designovaný komisár bude mať ešte 3 minúty na záverečné stanovisko. Toto zasadnutie je vysielané na web stránke parlamentu. A teraz dávame pánu Hillovi slovo na jeho úvodné, úvodný prejav. Mr. Chairman. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, ďakujem vám. Keď som minulý týždeň povedal, že sa teším e, na to, že vás znova uvidím, v angličtine hovoríme, že dávajte si pozor, čo si zaželáte. Som ale teda tu. Teší ma, že som e, tu znova a vnímam to ako e, e, akúsi zálohu alebo začiatok dlhej a plodnej spolupráce. Pokiaľ viem, videli ste moje detailné odpovede na 23 dodatočných otázok, ale na úvod by som rád, ak môžem, sa to trochu vrátil a poprosil, aby ste si predstavili, že je rok 2019. Pripravujeme sa na ďalšie európske voľby. Končí sa e, obdobie Junckerovej komisie. Alebo môžem povedať, e, blíži sa ku koncu e, obdobie prvej Junckerovej komisie. A aké posolstvo dáme voličom? Čo sme dosiahli v spolupráci vo finančnom portfóliu. Veľký ten pohľad na rok 2019, Európa sa vrátila k rastu, nezamestnanosť klesá, predovšetkým pre mladých. Hlavné sociálne a ekonomické problémy, ktoré mali väč- mala väčšina krajín, hlavne na juhovýchode a juhozápade Európy, sa ukončili vracia sa obdobie ozdravenia. Európska únia je silnejšia, e, kohezívnejšia a oveľa lepšie reaguje na ekonomické a politické obavy našich občanov. Naš, naša únia mimochodom zostáva rodinou 28 členských krajín, vrátane Spojeného kráľovstva. Obnovili sme finančnú stabilitu a silnú bankovú úniu a tá zohrávala dôležitú úlohu v lepšej a silnejšej, lepšie spravovanej eurozóne e, a rastúcom, s rastúcim významom eura ako globálnej meny. Za podpory komisie oveľa viac členských krajín sa rozhodlo pridať sa k bankovej únii. Dôvera a e, dôvera charakterizuje vzťahy e, medzi dobre vytvoreným systémom jednotných pravidiel, Zabezpečili sme diverzitu bankového systému EÚ. Žiadna banka sa nám nezdá byť, e, že by si nezaslúžila záchranu. Máme tu rovnováhu štruktúrálnych reforiem. Občania veria bankám, pretože tieto sú presvedčené, že ich e, vklady sú bezpečné. Európska centrálna banka sa uznáva ako celosvetovo uznávaný dozorca Eh, jednotlivé previerky a stresové testy eh, centrálnej banky dávajú dobrú analýzu a rešpektujú ich všetci. Spotrebitelia čoraz viac eh, využívajú širší, širšiu paletu bezpečných produktov za nižšie náklady. 60 rokov po rímskej zmluve konečne sa vynára jednotný trh v, v kapitále. To znamená, E, Únia kapitálových trhov. Máme jednotnú knihu pravidiel, ktorá dáva spotrebiteľom a investorom e, istotu ochrany a dôveru v právny rámec, e, pokiaľ ide o integrovaný, dobre regulovaný, transparentný, likvidný kapitálový trh vo všetkých 28 členských krajinách. Všeobecne Európa je hrdá na svoj systém finančných služieb regulovaný, ktorý zabraňuje nerozpo, ne, nezodpovednému podnikaniu rizika a mysleniu na krátku dobu. Takisto sme hrdí na svoju úlohu v tvárnení a implementovaní silného pravidla medzinárodných štandardov na regulovanie finančného sektoru, ktoré sú uznávané a e, zoširoka aplikované vrátane v, v rýchlo sa vynárajúcich nových ekonomikách. Možno Možno povedať, že sme hrdí na svoju úlohu na rast malých a stredných podnikov. Majú prístup e, k financiám na základe svojich zásluh, nie na základe krajiny, v ktorej operujú. Pretože malé a stredné podniky vytvárajú pracovné miesta e, a výzvy, oni práve zabezpečujú našu spoločnosť a ekonomiku. A práve občania, ktorí pracujú v týchto podnikoch, E, majú najviac úžitku z lepšieho prístupu k financiám a k rastu v sektore malých a stredných podnikov. Vráťme sa ale k roku 2014. Nechcem ani na chvíľu predstierať, že na tejto ceste, ktorú som načetol, nebudú prekážky. Určite sú tu silné vyhranené názory, ktoré sú silne bránené, ale verím, že môžeme byť optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť pretože mnoho z tých stavebných kameňov, ktoré potrebujeme, už existuje. Ak budeme spolupracovať, ak udržíme svoj kurz, myslím si, že vytvoríme odolnejšiu, stabilnejšiu a globálne konkurencieschopnejšiu e, zónu finančných služieb, ktoré umožnia lepšie stabilitu a rast pre európske podniky a občanov. Ak tak urobíme, pretože finančná stabilita je e, východiskom pre makroekonomickú stabilitu, výrazne prispieme e, k ekonomickému zdraviu eurozóny a európskej ekonomiky ako celku. Čiže áno, bude to zahrňať množstvo práce, spoločnej práce, ale viem, že tento výbor je na to zvyknutý. Chcem pokračovať v práce Michela Barniera, e, vyvíjať dôveru medzi parlamentom, členskými krajinami a komisiou. Od 1. novembra, ak ma potvrdíte, môj prísľub je jednoduchý. Budem európskym komisárom pre všetkých 28 členských krajín a budem s vami spolupracovať tak tvrdo, ako to len ide, aby táto vízia bola realitou. A teraz sa ďakujem vám. Thank you, Ďakujem pánu dezignovanému komisárovi. Pripomínam vám, že písomne bolo odpovedané na 23 otázok. A teraz začneme so snam rečníkov. Prvým za EPP pán Bidigan. Ďakujem e, pán predseda, ďakujem pán dezignovaný komisár. Mám dve otázky. Prvá sa týka vašeho cieľu e, lepší prístup e, pre malé a stredné podniky e, k službám. Súhlasím s týmto cieľom. Jeden z, jedna z priorít je práve únia kapitálových trhov. Mohli by ste byť konkrétnejší, pokiaľ ide o ciele, pokiaľ ide o harmonogram a tak ďalej. A moja druhá otázka sa týha TTIP. Verím, že je dôležité zabezpečiť a to, aby finančné služby boli v rámci rokovaní. Viem, že toto nie je vo vašej kompetencii, ale finančné služby sú, takže chcem sa spýtať, či plánujete zabezpečiť to, že finančné služby budú súčasťou rokovania. Ďakujem. E, e, veľmi ťažko sa mi do krátkeho slotu vtesnajú obe otázky. K tomu e, druhému áno, odpoviem, je dôležité, aby spolupráca a nami a Spojenými štátmi bola v rámci TTIPu, aby sme mali väčšiu silu a rámec za sebou. Pokiaľ ide o úniu kapitálových trhov, toto je jedna z najzaujímavejších príležitostí pre budúcnosť, pre malé a stredné podniky predovšetkým. Myslím si, že e, naše všeobecné ciele, ciele sú tie, že investori by mali mať e, dôveru keď investujú, chceme pritiahnuť investície z celého sveta a chceme samozrejme podporiť i voľný tok kapitálu a ak to chceme, potrebujeme spoločný trh pre e, európske finančné trhy, aby sme podporili financovanie pre malé a stredné podniky i ďalšie dlhodobé projekty, musíme prehlbiť e, tú spoločnú e, listinu pravidel, ďalej eh, pravidlá o solventnosti a teraz takisto terajší dozorný rámec. Pokiaľ ide o samotné malé a stredné podniky, viem si predstaviť tri spôsoby, ako môžeme okamžite konať. Poprvé potrebujeme prijať rýchlo, rýchlo eh, návrh LTIF pre malé a stredné podniky. Ďalej potom by sme sa mohli pozrieť eh, na ďalšie smernice, ktoré by mohli mať dopad na malé a stredné podniky vytvorenie e, e, e, MIFID 2, to znamená rast trhov pre malé a stredné podniky, začať hneď robiť konkrétne kroky tu. A čo som už vysvetlil minule a aj písomne, chcem začať hĺbkovou analýzou problémov. Zo pár príkladov som identifikoval, vidíme, kde sú určité bariéry, prejdime nimi, zanalýzujeme problémy Prelomme tieto bariéry a vytvorme si dlhodobý plán. Ďakujem Eliza Ferreira je ďalšou rečničkou. Ďakujem za vašu prítomnosť. Vážený pán komisár, písomne ste pripustili, citujem, že komisia jasne signalizovala, že jednotný e, program e, záručný by bol želaný pre celú Európu. Takto ste to e, napísali záruky vkladov. Takisto ste povedali, že podmienky na takúto zmenu neexistujú a že budete posudzovať alternatívy po júli 2019. Európska, eh, úloha Európskej komisie nie je čakať na eh, radu, či bude, budú akceptovať návrhy. Európska komisia má posúvať európsku agendu vpred Takže znamená vaša odpoveď, že nebudete pripravení splniť si svoju inštitúciálnu úlohu a, a e, plniť sluby komisie, že predložíte návrh na spoločný systém záruky vkladov ešte pred rokom 2019? Ďakujem a viem, e, aká je, aká je pre vás táto téma dôležitá. Len pred pať, pár mesiacmi e, spolu e, zákonodarcovia sa rozhodli, že nevytvoria spoločný e, systém záruky vkladov v tomto štádiu. Pokiaľ ide o princíp tohto celého, dúfam, že moja odpoveď to, to naznačovala, že takýto program je logický pilier bankovej únie, systém spoločnej záruky vkladov by sme boli začali e, z nuly, bola by to logická cesta. Ale my sme nezačínali z e, nuly. Existovala totiž už, existoval už rámec a tak môj predchodca jednoducho e, zaujal stanovisko, že chce harmonizovať najprv. A ja si myslím, že za tých okolností to bola e, dobrá cesta. A moja odpoveď na vašu otázku či si myslím, že mám čakať do roku 2019, viete, že tak je to napísané v zákonoch, by bola tá, že ako náhle, ako náhle efektívne e, systémy záruku budú fu- fungovať, ak budú politické podmienky e, preto vhodnejšie, národné systémy záruky vkladov je dobré, že sa sprísnili princípy, na základe ktorých fungujú. Budem monitorovať, ako táto smernica funguje. A v svetle týchto zistení budem pripravený posúdiť alternatívy pred 2019 v júli, ale budem to robiť za svetla okolností danej doby. Určite však sa Prisľubujem, že to budem revidovať a budem otvorený to diskutovať s členmi tohto e, výboru ešte pred tým dátumom. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je Case Swinburne z ECR. Ďakujem veľmi pekne a vítam vás, Lord Hill. EKR si nemyslel, že musíte, musíte ste sa mali vrátiť. Myslíme, že už prvýkrát ste, e, ste boli úspešní. No a dve minúty sú určite krátko na detailné odpovede, takže ja by som sa rada spýtala, aby ste možno trochu sa vyjadrili ešte k rastu trhu malých a stredných podnikov. Mnohých nás sa zaoberajú revíziou MIFIDu. Mohli by ste nám povedať, ako sprístupnite trh malých a stredných podnikov tak pre investorov, ako aj podnikateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že sa môžem k tomu ešte vyjadriť. A ako som už povedal, tak som veľmi rád, že som tu a že sa opätovne vidíme. No a čo sa týka, čo môžeme urobiť a, a konkrétne, čo môžeme urobiť pre rast trhu malých a stredných podnikov, myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že prijať viaceré E, opatrenia na podporu malých stredných podnikov je správne, a to z rôznych dôvodov. A bude to kľúčovou prioritou aj pre mňa, ale z hľadiska toho, odkiaľ pochádzajú tieto peniaze, e, či už z bank, financovania cez banky alebo iných e, zdrojov financovania, potrebujeme zvýšiť diverzitu zdrojov financovania. Ako viete, lepšie ako, všet, ako ktokoľvek iný, pretože sa iste venujete MIFIDu, tak eh, zaoberá sa koncepciou eh, rastu trhu, rastového trhu malých a stredných podnikov. A v tejto situácii režim by sa aplikoval, aby sa podporil tok investícií. Takže detailne sa o tom bude rozhodovať v rámci delegovaných aktov Takže, ako budú vyzerať tieto detaily, ja môžem povedať len na to, že ja budem úzko spolupracovať s vami a s ostatnými expertmi na túto oblasť a hľadať možnosti, ako tento akt oživiť. A ak sa nám podarí dosiahnuť ja správnu rovnováhu, tak to bude prospech hospodárstva. A ako som už povedal predtým, treba zaistiť, že malé a stredné podniky, ktoré sa snažia o navýšenie kapitálu, môžu mať veľmi veľké prekážky a držanie veci ako to musí byť jednoduché. Takže sú tu viaceré veci, ale nastaví trh malého a stredných podnikov. V každom prípade má obrovský potenciál. Ďakujem pekne. Silvi Gulard za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Lord Hill, že ste tu znovu medzi nami a ďakujeme vám skutočne za detailné odpovede. Seriózne ste k tomu pristúpili a my to naozaj oceňujeme. Mala som jednu otázku, ktorá súvisí, alebo je medzi vašou odpoveďou 12 a 11. Ja pripisujem veľký význam sile. Máte problém? Začnem od znova, dobre? Začnem od znova. Hovorila som, že sila Európy vo svete je jednou z veľkých obáv, ktorú mám. A v odpovedi 11 a 12 dali dve trochu rozdielne vízie. Ja sa chcem e, upresniť alebo uistiť, že sa zhodneme na 12 je potrebné harmonizovať pravidla s inými časťami sveta, Američanmi, G20 a tak ďalej, ale vy ste tiež povedali, že ste pripravení obhajovať záujmy EÚ, pretože objektívne nie sme vždy v rovnakej situácii ako e, iné krajiny. Povedať, že nie sú e, rovnaké pravidlá, že sa aplikuje na banky, ktoré sú v rôznej situácii, Povedali ste teda, že budete spolupracovať s inými, ale že pre vás bude naozaj dôležité obhajovať to, že existujú európske špecifika, že treba harmonizovať pravidlá, ale s ostatnými treba nájsť e, správne riešenia. Dúfam, že to bolo dostatočne jasné aj po francúzsky. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že som počúval na zlom kanáli. A som si presvedčil svoju školskú francúzštinu, no vaša otázka o špecifikách je na mieste a myslím, že to treba v každom prípade zohľadniť. Môžeme mať pocit, že potrebujeme super úplnú váhu zákonov, potrebujeme ekvivalentnosť. A chceme vedieť, kde sa nachádzame, pretože to je najrychlejšia cesta pokroku, keď sa nesnažíme vnúcovať úplne rovnaké pravidla všade, čo môže pokrok spomaliť. Takže myslím, že ekvivalencia je dobrý, dobrým spôsobom. No a musíme Staráte o dosiahnutie cieľov. Nie o to, že by legislatíva nemala rovnaké, eh, rovnaké prvky ako v celej Európe, pretože na svete je legislatíva rovnaká všade. Ale eh, podmienky musia byť eh, spojené s technickým hodnotením zahraničných pravidel a preto budeme môcť veriť tretej krajine a spoliehať na ich pravidlá a dozor. Takže odpoveď na túto otázku, že najlepšie, ako zaistíte efektívnu, efektívny dozor v medzinárodnom kontexte, je ekvivalencia a ne, systémy musia mať tiež platné mechanizmy, aby uznali tiež platnosť našich pravidel. Takže to myslím, že je spôsob, ako by som sa ja postupoval budem na medzinárodných fórach, čo dúfam, že súhlasíte, je praktické. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom v mene GUE je Mariza Matiáš. za odpovede, ktoré ste nám dali, ale znovu ste nechceli odpovedať na otázku v súvislosti so zoznamom vašich predchádzajúcich klientov. Ja viem, že hovoríte, že už v týchto firmách nepôsobíte a že vypršal aj termín tých rotačných funkcií ale aj tak e, v tejto súvislosti otázka. Európsky parlament musí veriť všetkému tomu, čo ste povedali v tejto súvislosti a v v súvislosti s transparentnosťou. Vy budete musieť byť veľmi transparentní v, vo vzťahu k Európskemu parlamentu aj k vašim občanom. A Európsky parlament keď vidí dezignovaného komisára, ktorý nechcel odpovedať na otázky v súvislosti s predchádzajúcimi zamestnaniami a postami, e, tak ako môžeme dôverovať takémuto komisárovi? Uh, no, k vašej otázke o transparentnosti, ako musíme spolupracovať s parlamentom a s mnohými ďalšími ľuďmi, dúfam, že už som to naznačil v predchádzajúcich diskusiách, ne, ako vážne to beriem a myslím, že je veľa spôsobov, ako to dosiahnuť z hľadiska reňovania schôdzí, stretnutí, zaistenia, že orgány, ktoré nie sú asociované s Finance Watch s veľkými podnikmi, musia mať možnosti postupu. No a register, o ktorom hovoril predseda Juncker, jedno z možností. No a čo sa týka mňa, to je vaša prvá otázka. Kde by som povedal pár veci, čo sa týka lobbyingu a tak ďalej keď ja som bol v snemovni lordov, tak som sprísnil pravidlá pre lobovanie. No a dôvod, prečo nedokážem ktoré na tieto otázky a to nemôže byť neúcta. Chcem len povedať, že tieto spoločnosti, niektoré, ktoré pred 25 rokmi zmenili majiteľov, ja neviem, aké informácie majú stále dostupné a tak ďalej. Takže tá moje odpovede na to, s kým som pracoval v minulosti, čo je opravnená otázka. Ja som úplne prestal pracovať pre všetky spoločnosti pred 4,5 rokmi. Ja s nimi nespolupracujem, profesionálne spolupracujem s spoločnosťami, s ktorými som e, predtým pracoval. Ja som v európskych inštitúciách a sa nevenoval žiadnemu druhu lobbingu. A otázka je, či ja mám nejaké želanie konať nevhodne. Nie. Ja e, ležím prísahu, ja beriem svoje právne povinnosti eh, veľmi vážne a rovnako moju osobnú zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečikom je Sven Giegold, Lord Hill. Najskôr by som chcel povedať, že ja som si veľmi pozorne vypočul vašu rozprávku, ktorú ste nám povedali o roku 2019 a si to povedali tak, že ste začali, spustili predstavivosť. No a ste zaujímavé vypočuť si to, ale okrem toho, ja by som chcel povedať, že z moje, môjho pohľadu nechápete, že tu je otázka dôvery. No a otázka je, či vy s vašim čo históriou a tým, ako vaša kandidatúra bola prijatá, tak to spôsobuje otázky o dôvere. A neuviedli ste ani jeden príklad spoločnosti, pre ktoré ste pracovali. To posilňuje pocit nedôvery. Môžete nám uviesť mena nejakých spoločností, pre ktoré ste lobovali, to by bol signál, že s tým chcete skončiť a že budete mať iný prístup k tejto práci. No, mne je mi ľúto, e, že máte pochybnosti o, alebo teda, že máte problémy s dôverou. E, už sme sa o tom viackrát rozprávali a ja som čo najjasnejšie objasnil tieto veci. Ja som v mojich odpovediach hovoril o spoločnostiach, pre ktoré pracovala spoločnosť, moja spoločnosť v minulosti. Tieto sú dostup, dostupné a online ich každý si môže prečítať. Takže, čo sa týka týchto, tak som, opätovne, aby som to jasne povedal, čo som vysvetlil aj predtým, stránka finančných služieb našej spoločnosti nebola tá, ktorej som sa ja nejak osobitne venoval. A tá strana lobbyingu, to bol len malý, malá časť do podniku. Bol to, bol to PR spoločnosť, takže e, ten dojem, ktorý sa tu vzbudil, že ja som e, bol veľmi blízko postavený k e, finančným službám a finančným inštitúciám, je nesprávny. Ja som túto sféru opustil pred 5 rokmi na to, aby som začal verejnú službu, tá časť môjho života, na ktorú som hrdý, pretože ja som mal úspešnú firmu, zamestnával som ľudí, toto je už však za mnou, ja eh, sa k tomu nechcem vrátiť, ja som sa vydal cestou verejnej služby, najskôr v školstve a vzdelávaní a teraz v Európe. Čiže toto je správna informácia, a ja nič nespravím, čo by narušilo dôstojnosť tohto úradu, Európskej komisie, Európskej únie. To neurobím a budem konať eh, vhodne náležite s úctou k tej integrite, ktorú mám k dispozícii. Ďakujem pekne a teraz za skupinu EFDD Stefan Wolf. Vážený pán Lord Hill, v svojom otváracom príhovore ste namalovali taký krásny obraz Európy. Ste sa teraz stali Nostradamom EÚ. Predpovedali ste, že hospodárstvo Európy ide v dobrej kondícii. Minulý týždeň ste povedali, čo vám povie kráľovná na vašu prísahu pre EÚ. Vy ste povedali, že predpovedáte, že Európska únia ostane, ostane spolkom 28 štátov, tým teda predpovedáte, že nebude referendum v Veľkej Británii, ak by bolo, tak predpovedáte, že ľudia, a, ľudia nepovedia nie. No a dokonca ste predpovedali, že dnes budete tu. A môžete nám teda povedať, či tento výbor bude hlasovať za vás, aby ste nastúpili do úradu komisára. S vašou podporou, pán Wolf, som si istý, že výbor dospeje rozumnému, rozumnému rozhodnutiu o tom, čo spravia so mnou. I said, I said what I... A ja som povedal, čo som povedal o 28 členských štátov v roku 2019, pretože ja dúfam a verím, že sa uskutoční referendum, to vec, ktorú vy určite chcete, aj keď doma politike sa snažíte trochu inak tomu stavať. Takže bude referendum, no a diskusia o reforme a reformách. Myslím, že ľudia budú mať jasnú, eh, jasnú voľbu pred sebou a je mi jasné, že ak dostanú na výber medzi členstvom v silnej reformovanej EÚ blízko k občanom, tak občania Veľkej Británii je, si zvolia, že tam zostanú. No a preto som povedal, že verím, že takáto situácia bude v roku 2019, pretože si myslím, že keď sa dostaneme k tomuto referendu, tak eh, britskí občania uvidia, že alternatíva členstvu v EÚ, niektoré z tých myšlienok eh, znievajú na mojich fórach, no a Veľká Británia bude mať samotná prístup na niektoré trhy, to podľa mňa nie je pravdepodobné. Takže ak bude spoločný, spolo, spojený, ak občania, podniky, malé a veľké, eh, ktorých existencia závisí od členstva v EÚ, takže sa rozhodnú zostať v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Bernard Monot. Nech sa páči. Áno, pán Hill. Vaša fikcia šťastnej EU v roku 2019 sa nesplní, lebo podceňujete systémové rizika a iné exogénne e, vplyvy. ECB navrhuje e, znovu nákup sekuritizovaných akcií a vaša cestovná mapa hovorí, že prvé tri mesiace musíte navrhnúť opatrenie na oživenie tohto sekuritizovaného trhu. Keď to prvýkrát fungovalo, skončilo to v roku 2008 dramatickou krízou. Vy ste povedali, že 13 HDP členských štátov sa venovalo na tieto veci v roku 2008 a 2011 ako finančné záruky. Aké konkrétne, konkrétne opatrenia chcete navrhnúť pre zníženie rizik pre súkromných e, aktérov a ako e, zvýšiť e, kontrolný mechanizmus? I'm, I'm sorry that... Je ľúto, že všetci máte pocit, že tvorenie pozitívnej vízie, kde by sme mohli spoločne byť. Ja rozprávka myslím, že musíme ísť spolu týmto smerom a myslím, že všetky veci budú možné. No a čo sa týka sekuritizácie, ako sme hovorili, úloha kde definovať spôsoby diferenciácie medzi kvalitnou sekuritizáciou a rizikovou. Ja som si istý, že nikto sa nechce vrátiť späť k rizikám a problémom, ktoré sme mali v minulosti, ale myslím, že je tu konsenzus, že je možné získať prospech z bezpečných nástrojov sekuritizácie a myslím, že parlament vo februári žiadal vypracovanie celkového regulačného rámca a definíciu kvalitnej sekuritizácie. Takže sa musíme s tým sa musíme zaoberať, musí to byť jednoduché, transparentné, ale to sú spôsoby a viem, že v delegovaných aktoch Slovenci 2 likvidite vtáka. bezpečná sekuritizácia je tu predmetom záujmu. Myslím, že treba byť optimisticky, nepristupovať na zbytočné rizika, ale nemôžeme mať tiež názor, že nie je možné obnoviť investície do hospodárstva. Ďakujem. Za EPP teraz pán Martušelo. Io non la ringrazierò. Ďakujem vám, pán komisár, to, že ste tu, je tu veľmi jasný dôvod. Prvýkrát ste výborne prijavili minulý týždeň. Som sa vás e, pýtal na e, dohľad bank a na uverejňovanie výsledkov. nie Je známe, že predseda ERIA povedal, že niektoré banky e, neprekonali alebo nezrealizovali stres testy. A teda, aký je váš názor? A čo si vy myslíte o týchto vyjadreniach? Či je, je správne takéto správy uverejňovať a istým spôsobom zneisťovať trhy? A druhá otázka. E, Anglická tlač vás označuje za mierne euroskeptického, ale tu sa vyjadrujete veľmi nadšene. Ako by ste sa k tomu vyjadrili a čo by ste k tomu povedali? Uh, k tej druhej časti vám poviem, že za roky som sa naučil, že ak spôsob, akým, uh, ako ľudí popisujú v tlači, osobitne v britskej tlači, ktorá je veľmi smocná a, a, a nemilosrdná, nie vždy e, sa spájajú s realitou. Som tu preto, pretože veľmi chcem robiť túto prácu a e, zohrávať v nej tú úlohu, ktorú môžem. To, pokiaľ ide o vašu veľmi dôležitú otázku, testy, e, tie záťažové skúšky, je to zámerne tvrdý, tvrdá skúška, metodológia sa sprísnila po predošlých e, testoch, kde ľudia neboli dostatočne, e, ľudia mali dojem, že nie sú e, rigorózne. Trh reagoval veľmi pozitívne a investori vyjadrujú výrazne dôveru v toto cvičenie. Bolo by nesprávne, nezodpovedné špekulovať o výsledkoch týchto skúšok. Tie sú, sa pripravujú až na druhú polovicu oktobra Nebudem to komentovať a radím iným, aby urobili takisto. Nech si hovoria za seba, keď budeme vedieť, aké výsledky sú. Ale už teraz vieme, že banky zvýšili e, svoj najvyš, najlepší kapitál viac než e, 3 e, trilióny eur 140 miliárd očakávajú z toto cvičenia banky pripravili, takže naozaj to vzali vážne. Nie je tu e, priestor na e, seba uspokojenie, ale v závislosti od udalostí zabezpečujem, že budem, budem e, pracovať s kolegyňou v kolegiu, aby sme prinútili super, dozorné, dozorné orgány, aby zabezpečovali bezpečnosť v Európe, aby tieto texty boli e, dobré a tvrdé. Ďakujeme slovo má Perváš Beres. Um, Ďakujem, pán Hill. Ak som mala pochybnosti o vočej štátnej príslušnosti, keď som si vypočula vás zmysel pre humor, tak teraz už o tom nepochybujem. Vo vašich písomných odpovediach o sekuritizácii ste povedali, že, že by sa mali uzavrieť, e, nemali by byť možnosti neprehľadným alebo riskantným nástrojom a myslíte si, že je potrebné oddeliť e, zrnie od plieva, že môžeme sekuritizáciu znovu naštartovať, keď vieme, e, že táto situácia nás dostala do krízy, z ktorej sme sa ešte nedostali. A E, keď e, to boli špekulatívne mechanizmy a mechanizmy tej bubliny, ktoré nás e, k tomu dostali. A aký je váš model alebo spôsob, ako rozoznať tú dobrú sekuritizáciu od zlej? Well, thing... Myslím si, že prvá vec, ktorú poviem, je tá, že nenárokujem si, že by som mal záväzné zlaté pravidlo. Je to oblasť zložitá a budeme musieť vytvoriť celé množstvo posudkov a spojiť ich, keď budeme hľadať napríklad delegované akty v rámci solvenci dvojky a keď budeme riešiť otázku e, pravidel e, likvidity. Budeme musieť tým prejsť a prijať tieto rozhodnutia. Myslím si, že princípy, a to je určite iné ako to e, všeobecne platné pravidlo, Kľúčom pre tento uh, dlhopisový trh je uh, jednoduchosť tak, aby ľudia rozumeli, aké aktíva sú zahrnuté a ako sú zbalíčkované, aby tu neboli tieto, tieto uh, zložitosti z minulosti. Transparentnosť aj tak, aby investori mali prístup k verejne prístupným informáciám a mohli posudzovať vlastne úvery a takisto e, e, spotrebitelia, e, aby mohli vidieť zmysluplne a posúdiť, či sú produkty bezpečné. To by nás mohlo viesť ako princípy a budeme potrebovať o tom uvažovať v komisii s vami. Určite je tu dôvod pre regulačný rámec založený na týchto troch princípoch a jednou z mojich prvých priorít, ak ma potvrdíte, bude spustiť prípravné činnosti na posúdenie dopadu takýchto iniciatív, e, tak, ktoré by takéto iniciatíva spustila. Ďakujeme. Danuta Hübner je e, ďalšou rečníčkou za EPP. Vážený pán Hill, vy ste e, máte na starosti veľmi dynamický priemysel a viete, že e, nové nástroje vo finančných, e, oblasti, vo finančných službách e, naozaj sa objavujú obrovskou rýchlosťou a tu treba konať tak, že sa čo najlepšie vyčerpá potenciál delegovaných aktov namiesto, aby sa strávili ďalšie dva roky pozmeňovaním E, nariadení. Všetko je tu dôležité založiť na dôvore medzi e, komisiou a parlamentom, ale vieme, že komisia niekedy neochotne zapracováva obavy parlamentu pri práci na delegovaných e, aktoch. BRD a SAM delegované akty neboli dobrými príkladmi. Takže otázka, zamýšľali ste sa nad tým, ako by ste tieto výzvy mohli zvládnuť, aby ste zabezpečili, že Európsky parlament a jeho legitímne obavy sa berú vážne a že komisia hľada, adek, bude hľadať adekvátne riešenia včas bez e, e, oneskorení. V prvom rade ok, ide o princíp vašej otázky. Súhlasím s vami, áno, naozaj je to príklad priemyslu veľmi dynamický a, a treba vnímať ten vývoj, ako ste povedali, Delegované akty sú spôsobom, ako to riešiť. Dáva nám to možnosť e, postupovať oveľa rýchlejšie legislatívou na prvej úrovni a byť flexibilní, aby sme sa vedeli prispôsobiť, pretože to dokážeme e, urobiť rýchlejšie. Súhlasím, že parlament zohráva dôležitú úlohu, pretože je to legislatíva na úrovni číslo 1 a to určuje pre pridelenie právomoci pred, pre úroveň číslo 2. Takisto to samozrejme e, e, dáva možnosť postaviť sa proti pravidlám na úrovni druhej. Parlament jasne, že musí byť zapojený a moja, môj prísľub je spolupracovať v duchu spolupráce ktorý vyvinul pán Barnie a ja budem robiť maximum preto, aby som dostal tejto výzve. Toľko moje, moje prísľub. Vo všeobecnosti však si myslím, že v tejto e, meniacej sa oblasti treba mať pravidelný e, dialog, komunikovať. To je typ e, komunikácie, v, e, akým chcem pristupovať k tejto práci. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Renato Soru. Signor Hill. Ďakujem, pán Hill. Keď ste opisovali výsledky práce z budúcich 5 rokov do roku 2019, hovorili ste o kapitálovom jednotnom trhu, ktorý bude zodpovedať potrebám reálneho hospodárstva obyvateľov. A hovorili ste tiež o kapitálovom trhu, kde by sa e, správnym spôsobom e, riadili rizika. To je zaujímavé. V budúcich týždňoch parlament bude musieť spustiť nariadenie, kde sa hovorí o Security Financial Transaction, teda kde sa sústredíme predovšetkým na transparentnosť, lebo európsky trh je veľmi drahý. To sú asi 550 triliónov eur. To je väčší trh než americký, e, sedemkrát čínsky trh. Je to určite e, len otázka transparentnosti, alebo treba obmeniť a obmedziť finančné páky, aby sme znížili riziky aby e, budúca hospodárska kríza nevznikla z príliš veľkého a riskantného finančného trhu. Well, I think... Myslím si, že kľúčová otázka e, tá transparentnosť, e, súhlasím s ňou, transparentnosť je potrebná vo všetkých tých aspektoch, ako budeme pristupovať k finančným nariadeniam občania keď kupujú produkty, musia predsa rozumieť, čo e, kupujú. Lepšia politika zaistenia. Vedia, že sú tam skryté náklady, poplatky. Chcú ich poznať. Takisto potrebujete transparentnosť, pokiaľ ide o investície, aby investori vedeli, do čoho investujú. To je ten, tá otázka sekuritizácie, e, e, otázka pani Bereš Takisto transparentnosť, pokiaľ ide o rozvíjanie trhu pre malé a stredné podniky. E, investori ďalej musia mať informácie e, k týmto podnikom, pretože momentálne ich nemajú, pretože nie je k týmto informáciám ľahký prístup, je, ten trh je rozdrobený. Takže ten základný bod transparentnosti je správny z vašej strany a to by mal byť jeden z princípov, ktorý by nás mal viesť vo všetkých krokoch, ktoré prijímame, či ide o dozor, reguláciu, investície, spotrebiteľské tovary a všetky, všetky ostatné. Next... Ďakujeme. Teraz má slovo pán Otmar Karas za EPP. Pán uh, eh, Hill, vitajte. Ešte zo pár slov k vašemu úvodnému stanovisku jedna jasná otázka. Pri tom množstve tých obrazov, ktoré ste vybudovali, čo sú e, vaše tri najdôležitejšie prioritné projekty, aby tento obraz sa aj splnil? A čo z týchto troch konkrétnych priorít je prvá, vaša prvá, bude vaša, vaše prvé cieľené opatrenie, e, ako ju implementujete a kde vidíte v budúcnosti slabiny. Veľmi ťažko sa vždy vyberajú tri. V tých úvodných som si veľmi e, slovách som si veľmi opatrne vybral 5. Tie tri, pokiaľ ide o stabilitu toho systému, ktorú potrebujeme, tú inherentnú stabilitu a prácu, tak to sú dovršenie e, práce v bankovej únii a vieme, že tu e, okamžitá práca, ktorá sa musí udiať k tomu, teda teraz. Druhá vec by bola únia kapitálových trhov, a tu prvé opatrenia. Už som hovoril o určite niektorých veciach, ktoré môžeme okamžite posunúť, napríklad eh, LTIF, eh, rastové trhy pre malé a stredné podniky a potom snaha o podporenie súkromné investície. To by bola moja druhá oblasť. A tretia oblasť by bola taká prierezová, týkajúca sa malých a stredných podnikov, pretože si myslím, ak by sme mohli prijať celú takú paletu opatrení, z ktorých som niektoré už bol spomenul, ak by sme mohli teda sa zamerať na, v našom úsilí, a to je tá otázka, ktorá podporuje všetky štyri vaše otázky, to je e, význam zamerania, to je rozhodujúce v každej organizácii, v každom podniku, v každej vláde. Existuje veľa vecí, ktoré sa dajú urobiť a najúspešnejší budete, keď sa zameriate na niektorú čo najviac. A teda tretia oblasť je to, čo by sme mohli urobiť pre malé a stredné podniky. Teraz za Ekár, Sam Potero. Vítajte opätovne, pán Hill. Naposledy jedna z otázok sa týkala tretich krajín, e, pokiaľ ide o kontext vzťahov s USA. Vidíte tu rôzne výzvy, keď sa pozeráte na iné oblasti globálne. Well, I think, uh, the, the, the point that... Myslím si, že ktoré, bod, ktorý je za vašou otázkou, Niekedy sa to javí, že sa zameriavame len na vzťahy EU-USA. Máte pravdu, keď nám to pripomínate, že pre nás sú tu životne dôležité záujmy, aby EÚ pokračovala i v rokovaniach s inými krajinami a neustále treba e, myslieť na e, tie ekonomiky na svete, ktoré najrychlejšie rastú. Ázia, Hongkong, Singapur, a keď sa pozrieme na globálne výzvy, mali by sme tvrdo pracovať, aby tieto časti svetovej ekonomiky, ktoré tak rýchlo rastú, aby sme s nimi primerane komunikovali a ak tak máme robiť, tu už sme hovorili s pani Gulár, potrebujeme mať tvrdé pravidlá pre tretie krajiny, kde môžeme zabezpečiť stabilitu finančného systému EÚ a záujmy e, záujmy e, regulačného rámca. Musíme tiež dávať pozor, aby ten výsledok e, tých ostatných pravidel bol ekvivalentný e, tým našim a preto treba takto podporovať dobre fungujúci svetový rámec. Dôležité, aby sme nestratili tempo, aby sme neboli nekonzistentní, aby sme veci len tak nedoliepali, pokiaľ ide o, o arbitrážne otázky. Musíme naozaj posilniť e, naše e, prepojenia s týmito rastúcimi trhmi. Ja budem dávať prioritu angažovanosti medzi EÚ, e G20, čo najrýchlejšie budem podporovať všetky pro- projekty ekvivalentné. Budem vysvetľovať vždy v tomto výbore, ako napredujeme. Ďakujem vám za vašu otázku. Táto oblasť je naozaj veľmi dôležitá. Ďakujem pekne. A teraz Korafan eh, Nivenhojcen. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Hill, ďakujem veľmi pekne za písomné odpovede na naše otázky o únii kapitálových trhov. No a viac detálov napríklad o vašich písomných odpovediach hovoríte, že niektoré bariéry pre integrovaný kapitálový trh no, sú už teraz známe. A ja by som sa tým chcela ďalej zaoberať, pretože ste povedali, že moja priorita pre včasné aktivity sú riešiť tie bariéry, kde problémy sú jasné, dobre definované a riešenie je už eh, zjavné napríklad tu hovoríte o vyvíjaní štandardov pre, na vysokú kvalitu sekuritizácie, zaistenie kvalitných štandardov pre cezhraničné úverové informácie o malých a stredných podnikov a európsky súkromný trh pre súkromné investície. To všetko je veľmi slubné, takže moja zásadná otázka teraz je, aká je vaša definícia e, včasných e, opatrení, teda kedy môžeme očakávať e, návrhy k týmto konkrétnym opatreniam. Ďakujem v britskej politiky sa hovorí, neviem, či to je tak aj v iných krajinách, že ak niečo prichádza, poviete, že to príde na jar, alebo v lete, alebo na jeseň, a potom jar, leto, jeseň sa potom zmenia na zimu. To sa však v tomto prípade nestane. Z viacerých dôvodov. Poprvé, pretože je veľmi dôležité, aby sme začali konať čo najrýchlejšie, pretože Jedna z víziev, ktorú musíme prekonať, je, ako získať, vytvoriť dynamiku a zase 8 štátov a musíme presvedčiť, aby sa stali súčasťou. Takže ja chcem dosahovať rýchly pokrok. No a naposledy som sa snažil vysvetliť, možno niektorí si mysleli, že som až príliš pomalý, tak myslím, že dobré vykonávať hospodárskej analýzy toho, aké sú problémy, aké sú bariéry a ako ich sa dajú prekonať. A myslím, že to treba urobiť. A to treba začať, s tým treba začať nie od začiatku, prvého dňa. No a potom idem na nový rok s novými úvahami, návrhmi, o tom hovoriť na komisii, o detailnom akčnom pláne, ďalej v tom pokračovať. Na mojich odpovediach som povedal, že okrem toho existujú ďalšie veci, ktoré bežia, či je to LT eh, market, eh, trh malých stredných podnikoch, ďalšie veci, to už všetko teraz beží, čiže my musíme na to tlačiť a začať s rýchlým pokrokom, a to okamžite, čo najrýchlejšie. Takže ja si uvedomujem naliehavosť a dúfam, že všetci budú cítiť podobne, pretože veľmi rýchlo treba konať. Ďakujem pekne teraz pán Peter Simon. Ďakujem pekne, pán komisár, vo vašich doterajších odpovediach a hovoríte o e, dlhodobom financovaní podnikov pre dlhodobý rast. No a oznámenie komisie už je k dispozícii na, v jednom aspekte, e, k jednému aspektu ste sa doteraz nevedovali, a to je e, vytvorenie istej európskej e, európskeho sporenia. No a protivníci sú tomu, že to skomplikuje prístup malých stredných podnikov k úverom. Ako zostávate k tejto myšlienke? Budete pokračovať v tomto návrhu vášho prechodcu Myšla Barniera. Ďalšia vec sa týka administratívneho zaťaženia e, legislatívou o finančných e, trhoch. Hovoríte, že zjednodušenie podmienok pre malých aktérov je dôležité, avšak komisiu sme v minulosti museli upozorňovať na to, že sú stále veľmi veľké rozdiely medzi malými a veľkými eh, bankami. Proporcionalita nebola vždy a samozrejme dáte vy tomu nový impuls a nový charakter. Najskôr, eh, čo sa týka bank rovnakých eh, veľkostí rôznymi rôznych veľkostí, rôznym spôsobmi. Myslím, že je dôležité, aby sme dokázali rozumne rozlišovať. Či, či hovoríme o podpore sekuritizácie, vysokej kvality, či hovoríme o regulačných záťažích pre malé a podniky, a nejaké univerzálne prístupy, keď hovoríme o opatreniach, tak aby náš bankový systém bol bezpečnejší, myslím, že v každom prípade treba zohľadniť rôzne podmienky a veľkosť rôznych inštitúcií. No a takže z hľadiska príspevkov, ktoré rôzne banky, ktoré rôzne banky príspevujú do záchranného fondu a tak ďalej, tak je to v prospech všetkých bank a všetci by mali do neho prispievať. Ale základná vec, ktorú ste povedali, pán Simon, o diferenciácii. Myslím, že to je, ktorému sa musí inteligentne aplikovať vo všetkých oblastiach. A to neznamená, že budeme tomu venovať dostatočnú pozornosť. Znam, malo by to znamenať, že budeme mať seba vedomie. aby sme inteligentne dokázali pristupovať k rôznym úrovňam rizik. No a čo sa týka vašej prvej otázky, tak moja otázka znie, že z hľadiska možnosti, ktoré existujú na pre kapitálové trhy, tak môj prístup by bol taký, že zohľadním viaceré možnosti a vám poviem, že som s vami o tom rád diskutoval, hľadal možnosť alebo hľadal nový potenciál riešenia problémov. Ďakujem pekne a žiadam kolegov, aby skutočne rešpektovali čas. Jedna minúta na otázka, otázku dve minúty na odpoveď, pretože e, treba skončiť na čas. Ďalším rečníkom je Brian Hayes z EPP. Takže pán Hill, ja vás vítam. E, niektorí kolegovia ste problémy s vašou kryštálovou gulou a videli ste, že Veľká Británia je stále neangažovaný člen Veľkej Británii v roku 2019, no a ja musím povedať, že je jasné, že britský politik toto povie, pretože veľká väčšina ľudí vo Veľkej Británii chce, aby Veľká Británia zostala integrovaným členom Veľkej Británii, e, vo Európskej únii. Takže mohol by som sa spýtať na toto, že je tu uznávate, že je tu obava niektorých krajín, hlavne v eurozóne, ako britský komisár z krajiny, ktorá nemá euro, ktorý má zodpovednosť za ďalšiu integráciu eurozóny, že to môže byť problém. Mohli by ste nám povedať, ako budete riešiť túto špecifickú otázku a podporíte lepšiu integráciu krajín eurozóny ako občan krajiny, ktorá nie je v eurozóne. Ďakujem. Musím tu povedať viacero veci. Takže poprvé, otázka práce na riešení, prekonávaní rozdielov a budovaťa pochopenie medzi krajinami, ktoré sú v eurozóne a ktoré, tými, ktoré nie sú. To je dôležitá súčasť úlohy, ktorú bude musieť splniť hlavne v kontexte bankovej únie rovnako ako Michel Barnier, keď vstúpil, keď sa ujal tejto funkcie, ako člen krajiny, ktorá je v eurozóne. A myslím, že skúsenosti ukazujú, že je to možné. Ja ako alebo teda ostatných 5 rokov jasne ukázalo, že úroveň integrácie pred krízou nebola dostatočná a projekt eurozóny nebol skompletizovaný. Ja myslím, že sa dosiahol obrovský pokrok za krátky čas, týka lepšej správy, EU, nové pravidlá, rovnako aj banková únia za ktorú budeme ja nezodpovednosť. Treba sa zameriavať na to, aby tieto pravidla fungovali a treba hľadať aj možnosti ich zlepšenia alebo doplnenia. Môže sa stať, že dlhodobá stabilizácia alebo posilnenie eurozóny si bude vyžadovať ďalšiu integráciu. A moja odpoveď na vašu otázku je, že keď sa môžu dôkazy, že ďalšie, ďalšia integrácia vlastne v mojej, v mojich kompetencií je potrebná, tak ja predložím príslušný návrh a myslím, že je právom sa hovorí, že namiesto toho, aby som sa pozeral do kryštálovej gule do budúcnosti, alebo sa obzrieť do minulosti, no a ja dúfam, alebo by som aký som 2012 navrhol bankovú Úniu, no a, a som spokojný s aktivitami, ktoré prijala komisia. Ďakujem pekne a teraz Miguel Viegas za e. Ďakujem. Mám tri otázky v súvislosti s dohodou TTP z USA a Kanada. Chcel by som vedieť, či je prístup k investičným fondom a mechanizmu riešenia problémov a či to môže ohroziť proces reštrukturalizácie e, zvrchovaného dlhu v EÚ a tiež by som chcel vedieť, či smernice 16 2014, či, ja bude, či ju budete obhajovať a aby sa zabránilo bankám dávať určité nevhodné úvery. V niektorých prípadoch Eh, lebo v niektorých prípadoch eh, boli dané úvery v prípade hypotéky, keď ako jedinou zárukou bola nehnuteľnosť. A potom, pokiaľ ide o špekulatívne opatrenia a akcie, aktivity, čo si myslíte o návrhu komisára Barniera, ktorý eh, skôr bol za takú strednú, zlatú strednú cestu? I'm afraid I, I didn't get the last... Obávam sa, že som nezachytil tú poslednú vec, ale budeme môcť o tom hovoriť následne. Ak eh, vám umožní predseda, môžete zopakovať otázku. Môžete nás opakovať otázku. v rámci bankového oddelenia. Ste za úplné oddelenie špekulatívnych aktivít, normálnych operácií, alebo ste za stredné riešenie, tak ako ho navrhoval Barnie, že aby takto postupovali len niektoré banky a väčšina ostatných eh, by mali tieto aktivity obmedzené v rámci svojich možností. On the, uh, your last point. No, začnem posledným bodom. Ja som pozrel na ten náčrt súčasného návrhu o oddeleniu banka, ako riešiť otázku too big to fail. To myslím, že tomu treba venovať dodatočnú pozornosť Myslím, že pre niektoré veľké a komplikované banky musíme zájsť ďalej. No a do toho, čo som to teraz videl, tak podporujem návrh pána Barniera, kde treba o tom diskutovať samozrejme. Možno niektorí si myslia, že to nie je dostatočne ambiciozne, niektorí si myslia, že to je až príliš ambiciozne, takže o tom bude treba diskutovať a nájsť nejaké riešenie ale myslím, že v každom prípade by sme mali pokračovať v našej práci, aby sme vyriešili otázku too big to fail medzi bankami. To sú to ďalšie inštitúcie, na ktoré, ktoré treba pozorne sledovať tak v EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni. A k tomu prvému bodu vážmu TTIP a SDS. Ako ste povedali tak, kolegyňa Cecilia Malmstromová má v tom hlavné slovo, ale viem, že povedala aj na svojom vypočutí, že momentálne je príliš skoro ešte povedať, a nedá sa ešte povedať, či ASDS bude súčasťou TTIPu. Ja si myslím, že ak by to by sme mali ASDS, tak je dôležité, aby sme mali dôležitú časť eh, z rokovaní o dohody medzi EU a Kanadou. No a ďalšie otázky, bohužiaľ nemám čas, ale rád som ja o tom porozprávam osobne. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička Molly Scott Kato, zelený. Ďakujem po ďal- posledné ostatnom zasadnutí. Musím povedať, že stále mám pochybnosti o vašom stanovisku voči EÚ, ale hlavné výhrady sa týkajú otázky vašej nezávislosti. A niektorí komentátori, ktorí si mysleli, že pán Juncker si dobre zvolil vás za finančné portfólio, E, hovoria, že to ide o umočenie Veľkej Británie. Je tu o, o konflikt medzi vládou, ktorú zastupujete, a širšími záujmami únie. A preto sa, som sa vás pýtala, či môžete predpovedať niektoré e, otázky konfliktu záujmov, Takže môžete nám sa k tomu vyjadriť, no a čo sa týka ďalšie veci súvisiace, mohli ste nám, mohli, môžete nám povedať, koľkokrát ste sa stretli formálne, formálne s Davidom Cameronom a Georgeom Osbornom a záujmy majú ma neoficiálne stretnutia, ako aj stretnutia, z ktorých existujú zápisnice. Je mi ľúto, že vás až sklamem, ale ja nie som súčasť toho Chipping Northern Set, som nikdy nebol. Nežijem pokojne v Salisbury a nestretávam sa s týmito typmi ľudí. No a čo sa týka počtu našich stretnutí za ostatných 6 mesiacov, ja bohužiaľ nemám žiadnu štatistiku, ale môžem vám povedať, ako predseda snemovne lordov som sa s premiérom stretala viackrát denne, pretože to bolo náplňou mojej práce. Raz týždeň zasadnutia kabinetu, mnohé ďalšie. Takže za ostatných 18 mesiacov som sa s nimi stretol veľakrát. No a k tej ďalšej otázke, ako sa s tým vyrovnať a vyriešiť otázku nezávislosti, čo je mimoriadne dôležité. Môžem len povedať to, čo som už povedal aj v minulosti, čo som povedal aj naposledy, a totiž, že tak z hľadiska mojich právnych povinností, vyzajúcich zo zmluv, morálnych povinností, to zložením prísahy a môjho osobného prístupu k životu, čo je neustále sa snažíte slušne správať, e, a plniť to, čo poviem. Pane slovo a to, čo nemôžem splniť. Nož, ak budem potvrdený, tak budem pristupovať aj k mojej práci. A ja musím správať v spoločnom európskom záujme, tak ako všetci ostatní komisári. A môžete presvedčení o tom, že ja to dodržím a nejak inak. Ďakujem pekne. Patrik O'Flynn z EFDD. Dobrý deň. Lord Hill, tento týždeň sme sa dozvedeli, že poradca Linton Crosby pre premiéra e, dal teda vymenovanie do, e, do komisie, aby sa prešlo, prešlo nejakým čestným voľbám. No a myslíte, že vaša voľba je v tomto správna? A jeden komitátor hovoril, že ste sa vrátili, pretože e, sa, ste sa možno stali obeťou európskych otázok a to tiež, e, prečo by osoba, ktorá nie je, e, ktorá je z krajiny, ktorá nie je členom bankovej únie, mala byť zodpovedná za bankovú, bankovú úniu, ale vaše prepojenie s európskymi ideálmi integrácií, integrovanejšej Európou. Môžete nejak zareagovať na túto otázku? Ja neviem presne na čo ste sa zameriavali teraz, ale mhm, že prvá otázka, prečo som dostal túto ponuku, ešte na to sa budete musieť spýtať premiéra, prečo ma vymenoval. Ste sa s vami rád stretne, možno v Clacton, to je odvolávka voľby britských eh, zástupcov. No a myslím, že má názor, že moje skúsenosti z vlády, ako minister, ktorý presadil veľa reforiem, ako predseda snemovne lordov, ako aj zohľadom na prácu, ako politický poradca eh, v podnikateľskom svete, dalo viaceré skúsenosti, ktoré sa tu dajú dobre využiť na dôvod, prečo som ja súhlasil, bolo preto, že som mal pocit, že môžem prispieť, dúfam, tomu, prečo by Európs- Veľká Británia mala zostať v EÚ. Viem, že na to máme rôzne pohľady, ale preto som súhlasil. No a čo sa týka no, prístupu k práci, tak možno snažíte sa vytvoriť politický kapitál z myšlienky, že chcem seriózne pracovať za túto Európu v dôležitom momente európskej a svetovej histórie. Chcem, to je moja motivácia a to je v podstate všetko, čo môžem teraz povedať. Ďakujem. Thank you. Thank you. Pani Nina Gill z SND, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán Lord Hill, rada by som spomenula dve práce, ktoré tu už padli, alebo otázky. Banky, ktoré sú príliš veľké na to, aby zbankrotovali v akejkoľvek legislatíve. Veľkosť a zložitosť týchto bank v Európe ostáva ešte stále veľkým problémom. Dozvedeli sme sa v poslednej dobe, že veľké banky v Británii získavali 38 miliard eur. Myslíte si, že veľké banky mali získavať nejaké peniaze z daní takýmto spôsobom, v akom časovom rámci a do akej miery? A tá sekuritizácia, už to tu padlo, je potrebné, aby ste objasnili, koľkokrát môže cenný papier nabaličkovaný nesmie sa transformovať do úverových kanálov Predovšetkým odpovedá pán Hill k tým bankám a veľkosti, či môžu padnúť alebo nie. To je skutočne e, veľmi dôležitá otázka. Treba sa jej venovať a musíme dosiahnuť pokrok. E, pán Barnier už v Bankovej únii určité kroky urobil. Ja musím skonštovať, že je tu veľa rozdielov Niektoré banky sú už bezpečnejšie, tie veľké, veľmi rozsiahlé. Tieto banky majú veľký dopad na HDP krajín. Diskutovali sme o štrukturálnych reformách bank a ďalších návrhoch. To by malo byť ako priorita. Tiež je potrebné pokračovať v ochrane stability bank, aby mali dostatok kapitálu. O to by sme sa tiež mali snažiť a musíme byť obozretní a sledovať ďalšie oblasti, či ešte sú nejaké ďalšie oblasti, kde inštitúcie sú príliš veľké a preto sú potrebné takéto kroky k tej sekuritizácii. Ako som už povedal, Myslím, že to sú a sú tu spôsoby, ako podporiť bezpečnú sekuritizáciu. Máte pravdu v tom, že je tu výzva, aby sme zastavili tej zložitosti, zabránili tej zložitosti komplexnosti. To je jeden z tých troch princípov, no, aby tu bola transparentnosť, aby e, všetky tie princípy boli čo najjednoduchšie. Na to by sme sa mali zamerať. Ďakuje ďalší rečník. Pán Balt, som rád, že sa tu znovu vidíme a máme príležitosť sa porozprávať o niektorých veciach detailnejšie. Dve krátke otázky. V písomných odpovediach zdôrazňujete to, že je potrebná proporcionalita. Podľa vás je to základný princíp každého návrhu komisie. Môžete nám dnes potvrdiť, že aj v delegovaných právnych aktoch budete tento princíp podporovať. A ako budúci komisár v tých európskych dozorných orgánoch sa budete snažiť o väčšiu mieru proporčnosti. Druhá otázka, aké návrhy máte k súkromnému poisteniu v v staršom veku. E, títo ľudia prakticky v tomto veku nemôžu ukladať peniaze, akcie pre nich nie sú e, rozumné. Ako by ste vy ako komisár v tejto problematike postupoval? Odpoveď. Dôchodky. To je veľmi dôležitá oblasť Návrhy, ktoré už padli, na to sa musíme pozrieť. Nesmieme urobiť nič preto, aby sme ten penzíny trh nezbavili odvahy práve naopak. Treba ho povzbudiť, aby sa viacej investovalo v tomto trhu. A jednu z vecí, čo by som rád urobil ako súčasť únie kapitálových trhov, aj z pohľadu e, rizik e, spotrebiteľov je potrebné mať viacej produktov, ktoré budú dostupné cez hranice, aby sa ľudia na starobu mohli zabezpečiť, pretože je tu tá veľká výzva demografického starnutia a musíme preto urobiť všetko. Proporčnosť. Áno som presvedčený, že tento princíp by mal byť riadiaci, ale niektorí menší aktéry by nemali byť zaťažovaní veľkým eh, bremenom. Niektoré predpisy pre niektoré MSP môžu viesť k tomu, že tieto firmy nebudú schopné všetko splniť, ale na to je potrebné sa pozrieť, Myslím, že by sme sa mali pozrieť na ďalšie smernice. Tam je tiež problém s proporčnosťou, rovnako ako bankové príspevky do reštrukturalizačného fondu tá relácia medzi e, výškou príspevku a veľkosťou banky by mala zodpovedať. Je tu ešte veľa možností, kde by tá proporčnosť mohla e, byť dôležitejším princípom a rád by som na to spolu s vami spolupracoval. Chcem, aby sa to aplikovalo vo všetkých oblastiach. Ďakujem. Pán Wilborn, pán Hill. Pred chvíľou ste hovorili o príliš veľkých bankách na to, aby padli, ale keď sa pozrieme na legislatívu z minulého volebného obdobia, tak tam bola tá povinnosť e, G20 o tie clearingové inštitúcie, ak vznikne nejak Otázka je, či vznikne nejaká nová kategória príliš veľkých CCP. Bude táto tendencia pokračovať, alebo môžete zabezpečiť, že akýkoľvek reštrukturalizačný mechanizmus bude ochraňovať vklady tých eh, malých vkladateľov odpoveď. Ako som už povedal predtým, tie príliš veľké banky na to, aby padli, tak to môže ísť nad rámec bank. Ten spomenutý príklad CCP ústredných protistrán, na to sa musíme pozrieť. Opatrenia, ktoré sa robili aby sa zabezpečalo e, stabilné obchodovanie, ale vy ste hovorili, že je efektívnejšie koncentrovať rizika na menšie množstvo hráčov, takže je tu celá séria krokov, ktoré môžeme urobiť. Ale krátkou odpovedou na vašu otázku by bolo, možno aj tá najlepšia odpoveď, že hneď e, na úvod nového roka e, mienim prísť návrhom na reštrukturalizáciu nebank, vrátanie CCP, bolo by, ta, bolo by to prioritou, tak aby sme poznali všetky riziká, ktoré nám hrozia a bolo by dôležité jasne zabezpečiť finančnú stabilitu. Ochrana záujmov asset managerov. Teraz nemôžem jasne odpovedať, ja si myslím, že je príliš skoro na to, aby sme hovorili, ako by sa, keby sme hovorili, ako by sa malo postupovať. Najprv musíme urobiť e, dopadové posúdenie, dopadovú analýzu a eventuálne práce, ktoré som doteraz videl a ktoré už prebiehajú, tak tie by mali pokračovať a ja v nich tiež budem pokračovať. Posledný rečník, pán Ježek, nech sa páči. Keďže mám to privilégium uzavrieť kolo otázok, tak by som mal byť menej odborný a viac všeobecnejší. Pán dezignovaný komisár, hoci ste to v písomných odpovediach jasne nepovedali, tak sa domnievam, že ste akýmsi záhradníkom a že sa snažíte priviesť svoju záhradu k rozkvetu. A tu by ma zaujímalo, ktorú časť tej záhradky, záhradky budete čo najskôr obrábať a ktoré kvietky budete ako prvé sadiť. A teda, čo si odvá, odvážate alebo odnášate z tohto sedenia E, ktoré budú prvé starosti, ktoré sú najväčšie obavy a ako by ste tieto obavy e, riešili, ako sa tej svoje funkcie zhostíte? Ten prvý bod spočíva v tom, no obávam sa, že nie som veľmi dobrý záhradník, ale teraz ani myslím, nie je čas na siatie nových rastlín, Skôr je časť e, orezávať, upravovať, kypriť pôdu a tak ďalej. Keď sa pozrieme na reguláciu a na naše diskusie o proporčnosti, tak v záujme podpory investícií a záujme sekuritizácie možno je na mieste aj niečo fakt zostrihať a orezať, ale ak by sme mali sadiť a kvitnúť v budúcnosti, tak e, tie najdôležitejšie oblasti sú pre mňa únia kapitálových trhov. Tu treba zasadiť na čas a dobre pohnojiť, aby rastlinky dobre rástli. A MSP. Tie mám veľmi na srdci, pretože si myslím, že sú hybnou silou rastu a prinášam veľa skúseností, poznám, a, a akým problémom čelia MSP, keď veľké firmy, regulátory alebo vlády sa chovajú tak, ako keby všetky firmy boli rovnakej veľkosti a návalia na ne požiadavky, ktoré sú náročné aj pri tých veľkých, nie je to na, pre tých malých. Tak ja si myslím, že Niekedy e, regulácia býva brzdou pre vstup ďalších aktérov na trh a s tým treba skoncovať. Ďalšia oblasť, ktorá by mala prinášať plody, tak to je banková únia. Moje e, lekcie alebo poučenie, ktoré si odnášam, tak v tých pár sekundách, čo mi ostavujú nezávislosť členov výborov a ak chcete mať istotu, tak ja môžem potvrdiť, že určite v každom ohľade budem nezávislý. Už viacero týždňov som vo vašom dialogu aj osobne a už viacej urobiť nemôžem, len znovu zopakovať moje zámery. Všetky tie rozhovory, ktoré som viedol, dúfam, že potvrdia po tých piatich rokoch, že som mal pravdu, že som dostal svojim slúbom a že mi potvrdíte po tých piatich rokov, že som naozaj pracoval nezávisle e, s integritou v záujme tohto, v záujme tohto výboru a v záujme celej EÚ. Ďakujem. Pán Hill, ďakujem všetkým členom. Ďakujem vám za vašu pohotovosť v odpovediach. Rovnako ďakujeme za rýchle písomné odpovede a že ste prišli na tú dodatočnú výmenu názorov. Ak si želáte, tak pár minút môžete sa na záver vyjadriť. To závisí od vás. Či chcete niečo ešte povedať? Ja si myslím, že všetci e, sme tu už sedeli dosť dlhu a Prišli ste o vypočutie pána Katajnena. To hlavné, čo by som mal povedať, je, že pokiaľ ide o osobné kvality a to, čo som dúfal, že som vám mohol povedať, tak opakujem, prinesiem energiu, nadšenie a hlboké úsilie, rovnako ako nezávislosť, takú zdravú zvedavosť a integritu. A ďalšia vec, ktorá v posledných šiestich dňoch zapôsobilo, to je tá odolnosť. To je určite schopnosť, ktorú som musel v posledné dni prejaviť. Dokonca som tu mala aj určité podozrenia, že som teda Brit a a teda ako Brit mám dostať takéto portfólium. Ja dúfam, že tie obavy, ktoré z toho vyplývali, že som obmedzil alebo znížil. Nezávisle od toho, že že tu boli určité výroky. Ja dúfam, že tento krátky vzťah sa premení na niečo trvalejšie, čo obom stranám prinesie e, vzájomný užitok. You your, your Ďakujeme za vašu odolnosť, hovorí pán predseda, rovnako vám gratulujeme k štýlu. Uzatváram toto stretnutie.